povedanie, ktorá sa týka autonómnej jazdy. Tak e, ako prvého by som chcel vyzvať e, autora a to pána poslanca Esmaila Ertuga, ktorý je spravodajcom, predkladateľom tejto otázky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka, vážení kolegovia, kolegyne. Eh, predovšetkým by som chcel povedať, že táto téma je, na prode programu a myslím si, že je to oprávnenie, pretože je to veľmi dôležitá téma aj pre budúcnosť Európskej únie, pokiaľ ide o technický vývoj. Automobilový sektor, vážení kolegovia, prebieha momentálne mimoriadným vývojom, pretože za posledných 10 rokov sa vyvíjali stále lepšie a lepšie, optimálnejšie systémy, ktoré pomáhajú jazde, takže už čiastočná automatizácia jazdy je k dispozícii. Tohto roku sa už objavujú aj vozidlá, ktoré majú čiastočne samo jazdiace funkcie, ako napríklad zaparkovanie a podobne. A sa majú roz, rozvoj ďalších takých aut, ktoré budú úplne autonómne už je momentálne vo vývoji a hovorí sa, že by sa mali objaviť možné v roku 2020, kedy by sa mali začať vyrábať už sériovo v Amerike, v Spojených štátoch teda už boli aj takéto pokusy používať takéto autonómne vozidla priamo aj v doprave, takže aj vieme, že tento priemysel dosiahol veľké pok- veľký pokrok, avšak sa ten potenciál neobmedzuje len na samotný automobilový priemysel, ale dá sa týmto použ- použiť aj v inom priemysle, ako napríklad v polnospodárstve, v logistike, e, v baníctve a podobne. V oblasti mobility, v oblasti plánovania priestoru a podobne. Čiže v, v rôznych oblastiach je možné využiť autonómnosť pohybu. A keď eh, spoločnosť bude pripravená e, využívať tieto nové technológie a začne sa o tom diskutovať, tak e, na európskej úrovni zatiaľ neexistujú nejaké stratégie, akým spôsobom vlastne by mali sa používať alebo zavádzať do praxe, či, do života tieto autonómne vozidlá, pričom k tým súvisia e, veľmi dôležité otázky, E, ktoré e, budú musieť, ktorým sa bude musieť Európska komisia intenzívne venovať. A to nielen kvôli budúc, budúcej doprave, ktorá musí byť bezpečná, orientovaná na budúcnosť, ale aby tu boli jasné smernice a jasné podmienky pre náš európsky priemysel, aby mali určitú istotu investícií a aby vedeli, e, ak ich, aby mohli posilniť svoju konkurencieschopnosť teda voči ostatným hráčom na globálnom trhu, aby mohli zároveň vytvoriť pracovné miesta a podobne. A preto musí sa komisia vysporiadať s e, takými zásadnými otázkami, ktoré s týmto súvisia. Prvá otázka je teda, ktorá sa týka tej e, povinnosti ručenia, čiže keď e, ak kto vlastne keď by došlo k havárii, kto teda je zodpovedný za, za túto nehodu. To je otázka. Potom si je tu množstvo otvorených otázok, ktoré súvisia s ochranou údajov a kyberbezpečnosťou. Napríklad, e, keď e, sa bude zamieňať auta za autonómne vozidla, tie musia zabezpečiť bezpečnú, efektívnu dopravu. To, ale ako si potom predstavuje Európska komisia, aby údaje z toho vozidla alebo údaje e, občanov, aby boli zabezpečené a aby aj systém bol chránený pred kyberútokmi ďalej, či infraštruktúra je pripravená. Je tu, je ďalšia otázka. Môžu tieto vozidla vôbec byť zavedené do existujúcej infraštruktúry a aké úpravy budú potrebné, bude potrebné pripraviť, akú úlohu v tom bude zohrávať Európska keď členské štáty alebo Európska únia pri financovaní týchto zmien a v závere pri schvalovaní, typovom schvalovaní vznikajú ďalšie otázky. E, pani komisárka, autonómne vozidlá vyžadujú osobitné iné druhy testov. E, tie momentálne zatiaľ nie sú dostatočne riešené v e, smernici o typovom schvalovaní. Predpokladala komisia, že pripraví príslušné pravidlá alebo že pripraví takéto tieto pravidlá. Čiže v rámci všetkých týchto otázok, ktoré určite môžu ešte aj kolegovia, ktorí sú tu v plene doplniť, chcel by som sa teda pani komisárka spýtať, že či komisia už začala pripravovať nejakú stratégiu pre autonómne vozidlá a súhlasili by ste aj s tým, že v súvislosti s e, ekonomickým významom tejto témy je vypracovanie zelenej knihy pre autonómne, e, autonómne jazdy je naozaj viac ako potrebné. Ďakujem pekne. Vielen Dank, eh, Herr Augeter Ertug. Ähm, äh, Predseda za Európsku komisiu. Teraz má slovo pani komisárka Marianne Tyson. Um, thank you, Mr. President Uh, Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci prepojená, uh, kooperujúca autonómna jazda určite ponúka zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky, e, plynosti cestnej premávky a celkovej efektívnosti cestnej premávky. Určite je tu priestor na vytvorenie viac, väčších synergií a posilnenú spoluprácu na úrovni EÚ. Amsterdamská deklarácia, ktorá bola aj e, prijatá dnes poludnia na neformálnej rade pre dopravu, je veľmi dôležitá a vníma to ako podmienku pre e, prípravu Európskej európskej stratégie o prepojeným autonómnom prepojené autonómnej jazde. A to, že sa práve to dnes deje, že zasadá tá, rada dnes v Amsterdame, to je aj práve dôvod, prečo tu moja kolegyňa nie je Bulč, e, kolegyňa Bulč tu dnes nie je a musíte teda sa vy, e, vystačiť so mnou e, členské štáty, súkromné firmy prostredníctvom z e, platformy inteligentných vozidiel e, cez e, G2030 a ktorému predseda komisár Oettinger. Je tu teda takáto platforma a tam na tejto platforme je silný duch partnerstva a komisia práce pracuje na stratégie pre autonómnu jazdu, čo je v rámci e, stratégie pre vedu, výskum, i, výskum a inovácie sa takisto venuje tejto otázke. Auto, technológie autonómne autonómne technológie pre vozidla sa vyvíjajú veľmi rýchlo, e, sú tu inteligentné systémy e, riadenia, ktoré by mali zlepšiť a zvýšiť bezpečnosť na cestách a plne automatické vozidla by potom mohli sa čoskoro alebo v strednom a dlhodobom výhľade objaviť aj na cestách, avšak nikdy nesmie e, ubudnúť z miery um, bezpečnosti. Musíme zuistiť, že teda ten proces automatizácie bude musieť e, priniesť jasné bezpečnostné prínosy tým, že rizika odstráni alebo zniží a nie pridá. V prvej vašej otázke ste sa pýtali na výzvy, ktoré prináša automatizácia. Um, Tí existujúce predpisy, ktoré sa týkajú pravidla správania sa vodičov, tie budú musieť byť e, upravené tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť pre všetkých e, účastníkov cestnej premávky. To si vyžaduje revíziu nielen medzinárodných e, zmluv, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, osobitne viedenského dohovor pre cestnú dopravu, ale aj um, jednotlivé E, predpisy dialničnej jednotlivých členských štátov a takisto Európska komisia je činná aj na medzinárodnej úrovni. Preto je kriticky dôležité, aby sa zabezpečilo čo najvyššia miera bezpečnosti, komunikácií a ochrana údajov, súkromia v celú dobu. A toto sú určite kľúčové prvky, ktoré budú musieť si eh, získať eh, akceptovateľnosť zo strany verejnosti. A viacer otázky spadajú potom pod rámec eh, digitálnej stratégie pre vnútorný trh, takisto aj v oblasti nové nariadenia o ochrane údajov bude aj jeden zákon, ktorý, sa bude, ktorý bude platiť po celej EÚ. Otázka ochrany údajov takisto bola riešená aj v rámci tejto platformy platformy pre autonómnu jazdu. Pokiaľ ide o ručenie, iniciatíva G2030 o vysokoautomatizovaných vozidlách teraz už preberá riešenie tejto otázky s cieľom chápeť, že čo pochopiť, čo sa presne bude meniť na ďalších úrovniach e, vývoja automatizácie vozidiel. Potom máme aj cestnú e, dopravu, cestnú štruktúru ciest alebo konštrukciu ciest. Tie takisto pravdepodobne sa možno musí, musieť e, zmeniť, aby sme mohli veľmi dobre využívať tieto nové technológie. O tomto takisto diskutuje príslušná platforma a výsledky diskusí budú aj potom pretavené do iniciatívy GI 2030 Takisto aj e, sa v rámci týchto diskusí aj diskutuje o, o prepojenom automatizovanom jazdení. Ďalej niekoľko pripomienok ešte k samotným skúškam a typovému schvalovaniu. A, v technickej kontrole v autonómne vozidlá do veľkej miery môžu konkurovať už v niektorých otázkach alebo, alebo parametroch, ako napríklad technickému vybaveniu alebo emisie a podobne tak že budú musieť e, sa vlastne aktualizovať príslušne platné e, smernice a upravovať aj na tieto vozidlá. Ďakujem pekne za pozornosť. Predseda Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz e, je čas na vyjadrenia z jednotlivých politických skupín za EPP. Pán Stanislav Polčák, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda musím trochu poľutovať, že takáto dôležitá téma je zaradená až na štvrtok popoludní, ale nedá sa s tým nič robiť, týmto sa musíme zmieriť a je mi tiež ľúto, že aj skupina Marie Le Pen a ostatných veľmi skeptických eh, politických skupín ani neprišla, ani na tému o migrácii, tým sa tiež musíme asi zmieriť. Z veľkej časti súhlasím s tým, čo povedal autor tejto otázky, pán poslanec Hertog. Automobilové odvetvie naozaj je na e, neviditeľnom prahu novej epochy, ako keby sa teda prestúpilo z zo zeme do lietadla a naozaj automobiloví výrobcovia už testujú prvé generácie plne autonómnych vozidiel, ktoré by mali sa objaviť v najbližších rokoch bežnej premávke a to je naozaj historický prelom. Ako sa však ukazuje, podľa posledne dostupných informácií nebude to úplne jednoduchá cesta. Podľa nedávno zverejnených štatistík práve z, z Kalifornie, čo, ktorý, ktorá je jedným z mála štátov, ktorá dovoluje testovanie autonómnych vozidiel na svojom území, tak za 15 mesiacov nahlásili skúšobní vodiči takmer 3000 prípadov zlyhania. Napríklad len samotná firma Mercedes-Benz musela ohlásiť 1051 prípadov zlyhania autonómneho riadenia pričom Kalifornia, v Kalifornii sú len dve takéto vozidlá. Tak toto sú naozaj mimoriadne závažné otázky a v tejto súvislosti nie je možné tu pre, nespomenúť bez, bezpečnosti cestnej premávky. Je jasné, že v niektorých prípadoch sa nepodarí bez bežnej premávke um, zrejme zabrániť nehodám, aj keď tu bude absolútny pokrok technológie, tak potom je tu tá otázka, že teda e, kto znesie z následky a zodpovednosť za e, takéto autonómne vozidlo. Takže ja by som sa tiež chcel spýtať že komisie, že ako by sa mali vlastne zmeniť existujúce právne predpisy. A som si všimol, že aj pani komisárka hovorí, že by bolo by treba zmeniť viedenský dohovor o cestnej e, premávke, čo určite s tým sa dá, dá nepochybne súhlasiť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pane poslanec. Ďakujem, pán poslanec. A teraz za SAD pani poslankyňa Ayala Sender na 3,5 minúty. Gracias, presidente. Ďakujem. Ďakujem za to, že, za, že taký rysy. Automobilový sektor e, sa potrebuje rýchlo e, znovu inovovať. Končí obdobie automobilov, ktoré jazdia na diesel, na benzín a e, so šoférom. A teraz prichádzame do obdobia, kedy prídu e, roboti, ktoré budú postupne nahrádzať ľudské bytosti. Je treba sa vyhnúť e, nebezpečným pasciam, ale čo sa týka e, šoferovania aut, tak tam ešte stále to zbudzuje mnohé e, námietky, mnohé emócie. A je pravda, že bezpečnosť na cestách je dobrá a keď sa niečo stane, tak na vine je vodič. No ale čo sa týka lietadiel, tam sa nám to podarilo zmeniť. E, ale bohužiaľ, niekedy, pokiaľ nastal nebezpečný moment, tak tam bola automatické riadenie a pilot sa nemohol znovu chopiť e, riadenia. A preto je veľmi dôležité, aby sme neboli príliš optimistickí a pamätali na to, aký to bude mať dopad tieto kroky, ktoré chystáme. Myslím si, že týmto môžeme zabrániť úmrtiam na cestách. To áno, ale teraz máme rôznych e, taxikárov a operátorov e, rôznych strojov, vodičov, ktorých sa to bude týkať a ohrozujú sa tým ich sociálne práva, takže je treba byť skutočne obozretný a opatrný. Okrem toho, keď príde obdobie, keď nebudeme už e, šoferovať auto, alebo budeme šoferovať e, na diálku alebo zvonku, tak e, to je veľká zmena. Je treba rozhodnúť o tom, v akom právnom rámci to bude, aké tam budú rizika, ako to presne bude vyzerať. Zatiaľ inžinieri pracujú na tejto otázke autonómnej jazdy, ale zatiaľ sme nevyriešili celú túto situáciu a taktiež sme nevriešili otázku znečisťovania životného prostredia. No a ja by som vám laskavo pripomenula, že by sme Taktiež sa mali venovať otázke železníc. Máme tu železničný, štvrtý železničný balíček, kde sa nám naďalej nepodarilo vymyslieť alebo zlepšiť nové pravidlá, takže by sme mali byť schopní vytvoriť e, legislatívny rámec a koncenzus, ktorý potrebujeme, predtým, než každý začneme pracovať e, si e, na svojom. Takže máme tu rôzne pilotné projekty, ktorým sme boli svetkami, ale bohužiaľ nie sú ani koherentné, ani interoperabilné, takže podporujem to, čo povedal kolega Ertug, že potrebujeme urgentne modrú kni- pardon, bielu knihu, kde by boli ošetrené všetky aspekty, aby sme sa vyhli rozdrobeniu predovšetkým v sociálnej oblasti. Okrem toho musíme jasne povedať, že e, sociálne práva a taktiež náklady v súkromnej a v privátnej, e, pardon, v súkromnej a v, v súkromnom verejnom sektore musia byť jasne určené tak aby sme sa nakoniec dostali do tej fázy, kedy si budeme v aute čítať zatiaľ, čo sa auto šoferuje same, tak ako to teraz robíme vo vlaku. Ďakujem, pani poslankyňa. A teraz za EKR pán Kosma Zlotovský. Reprezentant EKR. Ďakujem, Ďakujem pekne, vážený pán predseda Vážení kolegovia, budúcnosť dopravného odvedia musíme plánovať už dnes osobitne preto, že každý deň prináša nové nápady a inovácie, na ktoré naša, naše právo a infraštruktúra nie sú ešte pripravené. Autonómne jazdy, to nie je myšlienka už len v fáze príprav, ale reálnych testov a je tu, predstavuje mi dôležitý bod v, mno, v dlhodobých plánoch mnohých automobilových koncernov a táto, tento rozvoj by mohol pomôcť vyriešiť mnoho problémov, ktoré dnes riešime, ako napríklad ochrana životného prostredia či bezpečnosti bezpečnosť, lebo, lebo dobré autonómne vozidlá by, by mohli znižiť eh, šancu nehodovosti vo mieru nehodovosti a takisto by mohli priniesť jednoducho revolúcii v preprave tovarov, ale táto zmeny si prinášajú naozaj veľmi dôležitú zmenu všetkých eh, pohľadov a takisto všetkých všetkých e, oblastí. Myslím si, že to takisto priniesie aj veľké zmeny v zamestnanosti a preto je potrebné sa tejto otázke naozaj venovať e, v všetkých e, pohľadov. Predseda, ďakujem pekne. Teraz u ostatných skupín. Za Alde pani Dita Charanzová na minútu a pol. Ďakujem. Pani komisárka, Počuli sme všetko o tých e, divoch, ktoré prináša autonómna jazda a ja osobne sa teším na to, až uvidím e, moje auto, ktoré sa bude v budúcnosti šoferovať samo. Ale ako zákonodárci, napriek tomu, že je to veľké nadšenie, musíme venovať pozornosť e, rôznym aspektom, rôznym otázkam ako najlepšie prispôsobiť našu politiku v oblasti priemyslu. Ako zaručíme, že tieto vozidlá budú bezpečné na cestách a zároveň budú olné voči kybernetickým útokom? Ako e, budeme braniť e, osobné údaje, zatiaľ čo budeme niektoré údaje e, zdieľať? Toto sú, ako vyriešim otázku e, ručenia zodpovednosti, toto sú veľmi komplikované otázky a je treba o nich e, diskutovať. Musíme vytvoriť harmonizovaný právny rámec ktorý nebude riešiť len technické aspekty. Musíme zahrnúť tohto procesu všetky zúčastnené strany. Avšak priemysel musí byť proaktívny a musí uvažovať nad otázkami ako kybernetická bezpečnosť, spravovanie údajov, e, súkromie, nové obchodné modely. Potrebujeme automobilový priemysel, ktorý si je vedomý toho, že musí rýchlo aktualizovať situáciu a pokiaľ to neurobi, tak e, podniky E, mimo EÚ, aj také, ktoré teraz nevyrábajú auta, vytvoria a stanovia nové štandardy. A naše hospodárstvo, naša konkurencieschopnosť sa bude zakladať na tom, ako môžeme zlepšiť životy našich občanov. A z týchto dôvodov by sme sa mali snažiť o to, aby šoferovanie aut bolo bezpečnejšie a príjemnejšie, takže snažíme sa o to naozaj. Ďakujem. A teraz za zelených pani Karima Deli. Na 3 minúty. Vážení kolegovia, už máme auto napojené, autonómne, e, zhruba o 10 rokov môžeme očakávať a onedlho e, príde ďalší krok. Je to revolúcia, ktorá sa vyžaduje revolučné zmeny. Práve teraz e, tu v hemicykli vymýšľame práva robotov. Legislatíva je naozaj nevyhnutná ale sú tu na mieste otázky v prípade nehody, kto bude zodpovedný e, keď tam už nebude vodič, bude to teda výrobca, e, bude to e, montážnik, bude to ten, kto bude napojený cez internet. Myslím, že je dôležité vyjasniť Mm, tieto otázky a tiež bude musieť toto autonómne vozidlo dodržovať rôzne normy. Ehm, autoškoly budú tým pádom e, už nepotrebné, bude sa musieť prispôsobiť e, aj súbor pravidel cestnej premávky, ale predovšetkým bude potrebná transparentnosť, aby pasažieri, ale aj pracujúci neboli ehm, neboli držaní um, ako rukojemníci eh, veľkovýrobcov týchto vozidel, ktorí sa na tom budú obohacovať. Eh, vo Francúzsku, v Belgicku už prebiehajú vyšetrovania po škandále Volkswagen. Európsky parlament eh, tiež sa snaží vyšetrovať v tomto výbore, pardon, v vašom oznámení, prvé sa rečníčka, komisia hovorí o tom, že je potrebná medzinárodná spolupráca medzi štátmi a výrobcami. Ja by som navrhla vytvorenie Európskej agentúry, E, ktorá bude mať na starosti jednak emisie v súčasnosti a v budúcnosti budeme na starosti automatizáciu a s tým súvisí otázka isté, že aj palív, e, na aký pohon budú fungovať tieto vozidlá. Budeme e, opäť využívať naftu? Nie, isté, že nie. Bude to musieť byť nejaké inovatívne nové vozidlo, bude to musieť byť vozidlo, ktoré bude skutočne o mnoho menej znečistovať životné prostredie. Ak tieto tematické vozidla eh, nechcú narušiť konkurenceschopnosť v sektore ehm, výroby automobilov a taktiež, eh, aby sa eh, naruš- nenarušila situácia dopravných zápch v mestách, v urbaných oblastiach. Toto všetko bude potrebné, ale bude potrebné to riadiť a kým sa dostaneme do tohto štádia, musíme podporovať napríklad spoločné užívanie vozidiel. Ja sa chcem opýtať napríklad, nakoľko sa budú zohľadňovať v procese konzultácií aj zástupcovia miest, miestnych obyvateľov v prípade zavedenia takýchto vozidiel. Ehm, ďalej, aké záruky budeme mať, eh, že sa budú dodržiavať eh, pravidlá ochrany údajov, eh, keďže tieto vozidlá budú prepojené. A ďalej, tieto vozidlá budú novým prvkom v našej doprave a pritom vidíme, že e, všetko nové, čo doteraz prišlo, spôsobuje dosť veľké e, napätie, e, napríklad spoločné užívanie vozidiel, ktoré konkuruje taxislužbám. Musíme sa teda aj na tieto zmeny pripraviť. Myslím, že by sme sa mali naučiť z chýb aj výrobcov v posledných rokoch a musíme sa zaistiť, sa uistiť najmä v tom, eh, aby sme eh, boli inteligentní, eh, ale nie až následne, predtým ako náš predbehne technológia, ale už vopred. Ďakujeme pekne. Teraz grupy zielonej vystúpila pani posel a teraz poslovie. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Teraz nasleduje pán poslanec Dieter Koch na 3 minúty. Nech sa páči. Milí kolegovia, kolegyne, som veľmi rád, že takto včasne hovoríme s komisiou o autonómnej jazde. Je to druhá strana mince, ktorá sa volá digitalizácia a priemysel 4.0. A žiadna iná téma nemá potenciál tak zmeniť situáciu na našich cestách že by sme mali vozidla, ktoré by jazdili sami bez vodiča, E, to by si vyžadovalo včasnú zmenu právneho legislatívneho rámca, pretože autonómne jazdiace auta nie sú, nie sú len šancou zlepšiť bezpečnosť na cestách, pretože viac než 90 nehôd je spôsobených člo, e, ľudským faktorom alebo ľudským zlyhaním. A taktiež by sme tým prispeli k znižovaniu e, spotreby aut a okrem toho by sme tým taktiež podporili aj výskum v Európskej únii. Technické riešenia už sú na trhu, to ukazujú napríklad aj e, diálnice v Nemecku. A taktiež je treba sa môcť brániť pred útokmi hekerov a chrániť e, údaje a informácie. Taktiež treba objasniť aspekty zodpovednosti ručenia v prípade e, nejakej nehody pretože v zlomku sekundy môže takéto samojazdiace auto rozhodnúť, či e, pôjde ďalej po ceste alebo či vrazi do stromu. Takže e, je treba prepracovať dokument z roku 1996 a prispôsobiť sa situácii, ktorú prináša 21. storočie. Ďakujem, pán poslanec Koch. Pán poslanec eh, Andrejs Mamikins na minútu. Eh, vážený pán predseda, kolegovia, pani komisárka, možno niektorí z vás, ktorí pozeráte Star Trek, poznáte už tú, eh, ten koncept, tú koncepciu autonómnej jazdy alebo lietania. Takže toto je vec, ktorá sa bude naďalej vyvíjať. Bezpečnosť je dôležitý aspekt pretože je treba, aby naše systémy boli vysoko vyvinuté, aby mohli predpovedať e, rôzne e, e, eventuality v rámci premávky. Ďalším aspektom potom je bezpečnosť, pretože nikto nechce zažiť, že auto naraz sa mu vymkne spod kontroly a, a preto si myslím, že by sme potrebovali okamžite stratégiu pre túto oblasť dopravy. Nemali by sme sa možno vzdávať myšlienky, že o pár desiatok e, rokov e, všetko budú mať takto na starosti roboti a my budeme sa zabrať otázkou, koľko z vecí ešte je pod našou vlastnou kontrolou. Ďakujem. Teraz pani poslankyňa Izaskum Bilbao Barandika. Ďakujem. Opäť Vážená pani komisárka, myslím si, že pokrok technológie, čo sa týka autonómnej jazdy, prináša rôzne inštitucionálne a právne výzvy a v tomto prípade sa dajú koherentne riešiť len na európskej úrovni. V tomto prípade tu nejde len o štandardy, ale aj o stratégie verejných investícií ktoré sú kľúčové, aby sme zaručili prepojenosť vozidiel a ich infraštruktúr. Máme tu um, napríklad program eh, Galileo alebo infraštruktúru širokopasmového pripojenia, kde dochádza k oneskoreniu a sú tam finančné problémy. Takže moja otázka je, ako chcete zaručiť eh, kompatibilitu investícií a, a, a praktických e, krokov, pretože bolo smutné, keby neplnenie investičných službo, slubov opäť e, prinieslo ďalšie e, hranice v tejto oblasti. Ďalšia otázka. Chcete zrevidovať už vaše plány pre celoeurópske dopravné siete, ktoré už boli odsúhlasené? Pretože E, toto je taktiež dôležité. A ďalej tu ide aj o profesiu vodiča. Tieto opatrenia budú mať na ich profesiu veľký vplyv. A myslím si, že e, možno je treba niektoré aspekty v tom, tejto súvislosti zrevidovať. A o tom ste vo svojom prejave nič nepovedali. Ďakujeme. Teraz pán poslanec Andor Deli na 3 minúty. Ďakujem za slovo. Myslím, že máme k dispozícii všetky technologické možnosti na to, aby sme umožnili autám autonómnu jazdu bez e, účasti vodiča. E, je tu však e, celý rad nielen pozitívnych aspektov, ale aj možných nevýhod. Napríklad, kto bude zodpovedný v prípade nehody, ďalej drastické znižovanie pracovných miest, a musíme venovať pozornosť aj bezpečnosti cestnej premávky, najmä v prípade najzrendelnejších osôb, asi cyklistov a chodcov. Súčasťou tejto rovnice e, sú aj prepojené vozidla, teda komunikácia medzi vozidlami. Už e, teraz by sme mohli využívať tieto informácie a autá by si mohli napríklad oznamovať informácie o cestnej premávke, aj nákladné vozidlá by z toho mohli mať prospech, ušetrili by sa tým um, náklady a tiež by sa ušetril čas a mm, ušetrili by sa aj emisie. Musíme vytvoriť legislatívny rámec, ktorý by umožnil udržateľné využívanie týchto nových technológií a tiež, aby sa podporili inovácie do budúcna. A musíme dať zo súladu záujmy a ciele a musíme však zohľadniť aj technický pokrok, ktorý si vyžaduje rozhodne legislatívne opatrenia. Komisia sa rozhodne môže spolahnúť na podporu Európskeho parlamentu. Ďakujeme pekne. Iži pospíšil. Teraz pán poslanec Iži pospíšil. Proszę bardzo. Ďakujem pekne, pane predsedajúci. Ďakujeme pekne. Diskusia, ktorá tu prebieha, je veľmi zaujímavá. Vážená pani komisárka, ja si myslím, že by stálo za to, aby Európska komisia spracovala nejaký súhrn otázok, ktoré súvisia s automotívnymi s autonómnymi vozidlami. Na to bude musieť zareagovať verejný sektor, jednotlivé krajiny a aj Európska únie ako celok. Ja vnímam tri okruhy, tri relevantná e, otázka autonómnych vozidiel a síce poprvé právne otázky, ktoré sa tu už spomenuli, ďalej po druhé otázky prispôsobovania dopravnej infraštruktúry, to je druhý okruh téma a tretí okruh tém sa týka eh, kybernetickej bezpečnosti. Z právneho hľadiska sa domnívam, že by bolo dôležité, aby zmeny prebiehali na európskej úrovni v legislatíve, pretože na základe zásady subsidiarity by nebolo správne, aby každý jeden členský štát si prispôsoboval svoje vlastné právne režimy a možnému zavedeniu autonómnych vozidiel. Tá najsilnejšia téma, ktorá sa tu spomínala, e, sa týka e, právnej zodpovednosti za škody. To sa bude musieť jasne e, objasniť, kto presne bude nie zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou takéhoto autonómneho vozidla. Či to bude výrobca, užívateľ, toto sa bude musieť prejednať. Ďalej, čo sa týka prispôsobenia štruktúry, aj tu by mala byť európska dimenzia. Je vylúčené, aby sa každá krajina k tomu postavila svojim spôsobom. Je zjavné, že tieto vozidla eh, nerozlišujú všetky značky, ktoré eh, dnes existujú. Sú to témy, ktoré sa rozhodne stoja za našu pozornosť. Ďakujeme pekne, pán poslanec. A teraz dostáva slovo pani eh, Sander na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, autonómne vozidlá sú snom technológií, ktorý sa postupne môže stať aj realitou. Už dnes vidíme, že na trhu sú vozidlá poloautonómne, ktoré sa dokážu same zaparkovať, ktoré sa vedia same otočiť a ktoré brzdia same. Zajtra vodič e, už bude len pasažierom svojho vozidla. E, ušetrí sa tým čas, e, aj pohodlie a to v obrovskom množstve, ale predovšetkým na úrovni bezpečnosti sa očakávajú najväčšie pokroky, keďže väčšina 26 tisícov životov, ktoré sa strácajú na cestách spôsobené ľudským faktorom, ľudským zlyhaním. Ako tomu teda predísť vďaka novým technológiám? je potrebné prekonať mnoho prekážok e, a mnoho otázok sa budeme si zodpovedať. E, tieto otázky e, sú tu, sa tu už spomenuli, ja ich pripomeniem, kto teda bude nezodpovednosť v prípade nehody, ako prispôsobiť našu infraštruktúru, cestnej premávky aj telekomunikácií, ďalej ako koordinovať využívanie a kroky jednotlivých užívateľov cestnej premávky a taktiež e, e, aspekt prepojenosti týchto e, autonómnych vozidiel, ako sa uistiť, že nebudú môcť byť unesené a ako zaistiť ochranu údajov. Ak sa nám podarí zodpovedať koordinovanie na všetky tieto otázky, Európa bude schopná stať sa lídrom v tejto revolučnej technológii a bude príkladom pre ostatné krajiny. Ďakujeme pekne. A teraz pristúpime k spontánnej časti rozpravy ku Catch Pán poslanec Busoj. Ďakujem, pán predseda. Automobilový sektor je poznačený obrovskými zmenami a pokrok. Takže e, pokročilé e, systémy šoferovania v autách sú sa, sa stávajú realitou a ďalej automatické parkovanie a pomoc napríklad v prípade dopravných, dopravnej zápchy. A na, na záver potom prídu autá, ktoré sa budú šoferovať úplne samé. Takže potrebujeme stratégiu, aby sme urgentne reagovali na tieto ehm, na tento vývoj. Bolo tu dnes predložený mnoho argumentov a Myslím si, že príslušnú legislatívu musíme čoskoro zrevidovať, prepísať. Okrem toho je treba zlepšiť infraštruktúru v členských štátoch a pri týchto opravách je treba brať do úvahy vývoj v automobilovom sektore. Sean Kelly, Pán poslanec Kelly. Sure, Ďakujem pekne. Túto rozpravu považujem za fascinujúcu Chcel by som položila niekoľko otázok. Možno pani komisárka bude e, schopná odpovedať hneď, alebo možno neskôr písomne, e, aká je pravdepodobnosť e, akceptovateľnosti v očiach verejnosti týchto nových vozidel vzhľadom na to, že najskôr bude tých vozidiel úplne málo, najmä v tom prechodnom období a potom ich bude čoraz viac. Už sa tu spomenula otázka právnej zodpovednosti v prípade nehody. Bude to pasažier, cestujúci alebo majiteľ, ktorý možno nebude sám pasažierom v tej chvíli. To je tiež dôležité. A taktiež e, otázka nákladov. Máme nejakú predstavu, aké náklady budú na tieto vozidlá? Bude to vyššie alebo nižšie ako na súčasné vozidlá? A tiež e, otázky vyplývajúce aj z konferencie COP21, či budeme potrebovať e, mm, sa pripraviť na vyššie alebo nižšie emisie. Aj toto považujem za veľmi dôležité. Ďakujeme pekne. Pán Džambasky, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí zaradili na program tento bod Technológie sa rozvíjajú veľmi rýchlo a domnievam sa, že autonómne eh, riadenie vozidla nás v budúcnosti rovno čaká. Európska únia je eh, jedným eh, z hnacích subjektov v oblasti inovácií vo svete. Mali by sme však venovať pozornosť pravidlám cestnej premávky. U nás v Bulharsku napríklad mi ľudia hovoria, že autonómne riadenie vozidiel pomôže eh, v riešení problémov dopravných zápch, ale obávam sa, že to tak nemusí byť. Musíme si to objasniť. Pán Jakovčič. Ďakujem pekne. Už tu zaznelo mnoho otázok, pani komisárka, na tému autonómneho riadenia vozidiel. Ste, že musíme venovať veľkú pozornosť bezpečnosti, ale sú tu aj ďalšie otázky, ako napríklad e, otázky sociálne, etické, ekologické či technické. A ďalej sú tu aj otázky súvisiace s ochranou údajov, teda celý rad rôznych otázok. Ďalší problém však bude spočívať v infraštruktúre. Kto bude financovať e, potrebné zmeny v infraštruktúre pre tieto autonómne vozidlá? Chcel by som upozorniť, že toto je príležitosť e, pre Európsku komisiu aby sa ujala iniciatívy e, v, vo ďalšom vývoji automobilového priemyslu, čo by mohlo podporiť ďalší rozvoj celého európskeho priemyslu. Snažte sa to riadiť na európskej úrovni, nie na úrovni členských štátov. Ďakujeme pekne. Ďakujeme aj tým najaktívnejším poslancom Európskeho parlamentu. Je nás tu zhruba 10 poslancov. Teraz nastala chvíľa dať slovo našej eh, váženej hostke v mene Európskej komisie. Dostáva slovo pani Tyson. Ďakujem pekne, pán komisár, pán, pán predseda. Ďakujem aj za to, že dávate slovo komisii. Ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili v rozprave. Kolegyne, kolegovia, e, čelíme tu novým technológiám, rozvoju. Musíme ešte zodpovedať mnoho otvorených otázok a preto Musíme veľmi pozorne sledovať vývoj v tejto oblasti. Isté, že je tu mnoho aspektov, ktoré treba zohľadniť. E, vedecké otázky, výskum, inovácie, konkurenceschopnosť, bezpečnosť, taktiež e, právna zodpovednosť dopadne na pracovný trh, ochrana údajov, kto bude e, znašať náklady za čo v infraštruktúre, taktiež bude potrebné vybudovať novú infraštruktúru verejno-súkromné, súkromno-verejné partnerstva, kto bude mať na starosti čo a taktiež nové e, normy cestnej premávky, taktiež je potrebné e, chrániť najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, ďalej e, kontroly vozidiel, emisie, klimatické aspekty, to niekoľko otázok, ktoré sú rozhodne na mieste a zrejme bude ešte viac. Viem si predstaviť, že naša dnešná rozprava je len prvou z mnohých tohto druhu. Sme teraz na začiatku dlhej cesty, ktorú máme pred sebou. Musíme zohľadniť všetky dopady a všetko sa musíme zažiť pozitívne ovplyvniť. Má to obrovské dopady na sektor dopravy, na našu spoločnosť, aj na našu konkurencieschopnosť. Naša cesta sa už začala. Európske inštitúcie a napríklad komisia už v roku 2014 vytvorila platformu. Už som ju napokon spomenula. Ide tu o platformu spolupráce, kde sa presne sleduje aktuálny vývoj. To je prvý mílnik. V tomto smere už existuje prvá správa z januára 2016 a komisia plánuje predložiť akýsi master plán, aby sledovala ďalej vývoj v tejto oblasti. Taktiež e, existuje skupina na e, vysokej úrovni v automobilovom priemysle, T30 a aj tam sa pracuje na cestovnej mape, na pláne. A čo sa týka roka 2030, na obdobie do tohto roka sa chystá rozsiahle pripomienkové konanie eh, na tému všetkých aspektov. Komisia sa chystá predložiť teda plán v tomto smere. Eh, v každom prípade tento rok eh, sa nechystáme vypracovať zelenú knihu, ale dokument na tú tému rozhodne predložíme a zverejníme ho aj Európskemu parlamentu. Ešte často sa zrejme stretneme na túto tému. Možno aj s trochu vyššou účasťou poslancov tu v pléne, aby sme túto tému mohli dôkladne prebrať a ďalej rozvíjať našu spoluprácu. Deje sa na trhu naozaj e, mnoho nového a je to podľa mňa pozitívne. Ďakujeme pekne, pani komisárka, za vaše vyjadrenia, e, za e, vaše vystúpenia. Ďakujem pekne všetkým poslancom a poslankyňam za ich e, prítomnosť a tiež e, za to, že sa aktívne podielali na rozprave. Nebolo nás tu veľa, ale um, kvalita je naozaj je, e, veľmi vysoká. Týmto končím rozpravu. A